Ďakujem aj kolegom, ktorí podpísali tento dokument. Vďaka ním sa nám podarí nájsť rozumné riešenie pre tento problém. E, Teraz pristúpime k hlasovaniu. Prvým bodom na programe je dohoda o určitých aspektoch leteckých služieb medzi EU a Kapverdmi. Je to správa pána Rike. Hlasujeme o správe, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Ďalším bodom na programe je správa pána Skinnera o systémoch poistných záruk. Hlasujeme, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Ďakujeme a blahoželáme pánovi Skinnerovi. Teraz správa pána Davida Kazu. Ide o budúcnosti DPH. Nech sa páči, pán Kaza chce predniesť e, ústny pozvoňovací návrh. Dávam mu slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ocek 13 je pokrytý časťou oceku 9 a aby sme predišli opakovaniu, rád by som predniesol ústny pozvňací návrh, aby sme úplne vymazali odsek 13 eh, na základe informácií, ktoré mám. Ostatné skupiny sú za tento ústny pozvňací návrh. Ďakujem. Eh, chciałem zapytać, czy są jakieś... Pýtam sa, či sú nejaké námietky voči tomuto ústnemu pozmeňovaciemu návrhu. Ak sú nejaké námietky, prosím, eh, povstante. Zdá sa, že nie sú žiadne tak budeme hlasovať o texte, tak ako ho upravuje ústny pozmeňovací návrh. Hlasujeme menovite, otváram hlasovanie. Či všetci hlasovali? Hlasovali ste všetci, prosím. Koniec hlasovania. Prijaté. Ďakujeme pekne pánovi Kasovi. Ďalej pristúpime k hlasovaniu o správe pani Bowles. Ide o vymenovanie člena výkonnej rady Európskej centrálnej banky. Konkrétne ide o pána Jurk Asmusena. Toto hlasovanie bude tajné použijeme hlasovacie zariadenie a rád by som vás ešte informoval, že modré svetielko na vašom zariadení by sa malo rozsvietiť, žiadne iné svetielko by nemalo svietiť potom, ako odhlasujete, pretože ide o tajné hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali ste všetci, prosím. Koniec hlasovania. Prijaté. Blahoželáme pánovi Jurgovi Asmusenovi. K jeho zvoleniu ďakujeme aj pani Bowles za vypracovanie správy. Nech sa páči, je to faktická poznámka. E, nefunguje hlasovacie zariadenie. Vyšleme technika a ďalším bodom na našom programe je hlasovanie o správa pána Kalfina, ktorá sa týka záruky Európskej únie Európskej investičnej banke na pokrytie straty z úverov a zo záruk na úvery na projekty mimo Európskej únie. Spravodajcom, ako som už povedal, je pán Kalfin, keďže neboli predložené žiadne pozmeňovacie návrhy k tejto správe. Je tu spoločné stanovisko rady, ktoré bolo schválené v tejto veci a nebudeme hlasovať. Ďalšou správou je správa pani Bowles o upísaní ďalších podielov na kapitály Európskej banky pre obnovu a rozvoj Európskou úniou. Budeme hlasovať o stanovisku blok číslo 1. Ide o kompromisný pozmeňovací návrh. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Teraz budeme hlasovať o takto upravenom stanovisku komisie. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Teraz budeme hlasovať e, o návrhu legislatívneho uznesenia. Budeme hlasovať menovite. Otváram hlasovanie. Hlasovali ste všetci, prosím. Koniec hlasovania. Prijaté. Ďakujem i gratuluję pani Bowles za przygotowanie sprawozdania. Ďakujeme pekne pani Bol za vypracovanie správy. Teraz prejdeme k správe pána Jakolína. Ide o vykonávanie článku 10 protokolu Organizácie spojených národov o strelných zbraniach a ustanovujúceho opatrenia týkajúce sa povolenia na vývoz, dovoz a prepravu týchto zbraní. Pán Jakolino požiadal o slovo. Nech sa páči, máte slovo, spravodajca. Mikrofón. Mám veľmi stručné vystúpenie. Pre MSP malá stredné podniky zjednodušenie pre všetkých menej byrokratickej záťaže, jasné postupy, väčšia spolupráca s tretími krajinami, väčšie bezpečnostné pravidlá a ukončiť s obchodovaním, s ilegálnym obchodovaním e, so zbraňami a tiež robiť lepšiu dokumentáciu tohto obchodovania. Zaznamenali sme rôzne prípady a preto toto zvýšenie bezpečnosti je dôležité. Bude sa týkať mnohých, ktorí e, využívajú zbranie aj e, počas e, voľného času, teda takéto využívanie zbraň. Ďakujem všetkým. Popravka kom... Ďakujem pekne. Hlasujeme o kompromisnom pozmeňovacom návrhu k bloku 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Teraz budeme hlasovať o takto upravenej verzii návrhu komisie. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Teraz budeme hlasovať návrh legislatívnom, legislatívneho uznesenia. Budeme hlasovať menovite. Otváram hlasovanie. Wszyscy głosowali. Zamykam głos. Koniec hlasovania. Prijaté. Ďakujeme pánovi Jakolinovi. Teraz pristúpime k hlasovaniu o správe pána Moréru. Ide o výnimočné obchodné opatrenia pre krajiny a územia zúčastňujúce sa na procese stabilizácie a pristúpenia k Európskej únii. Budeme hlasovať. Pozmeňujúci návrh 27, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Teraz budeme hlasovať e, o takto upravenom návrhu komisie. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Teraz budeme hlasovať o návrhu legislatívneho uznesenia. Budeme hlasovať menovite. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Ďakujeme pánovi Morejrovi. Na základe našho programu teraz pristúpime k hlasovaniu o troch eh, návrhoch uznesenia k prípravi zasadnutia Rady Euró- Európskej rady. Teraz budeme hlasovať o návrhu štyroch politických strán. K tomu nie sú žiadne pozmeňovacie návrhy. Hlasujeme o oceku 3, ktorý je rozdelený na dve časti. Prvá časť, kto je za? proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Ocek 5, odrážka 2. V dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Ocek 5, v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Druhá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Ocek 5. Odrážka 5. Teraz budeme teda hlasovať o oceku 5. Odrážka 5. Budeme hlasovať oddelenie. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Teraz ocek 5. Odrážka 6. V dvoch častiach. Prvá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté Druhá časť, kto je za? Proti. Zdržali sa prijaté. Teraz budeme hlasovať o e, celom návrhu uznesení. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Zvyšné návrhy uznesení nebudú predmetom hlasovania. Teraz pristúpime k hlasovaniu o dvách, dvoch návrhoch uznesenia, ktoré sa týkajú pristúpenia Bulharska a Rumunska k Schengenu. Budeme hlasovať o návrhu uznesení piatich politických skupín. Hlasujeme o návrhu 2, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Teraz budeme hlasovať o pozornosti návrhu 1, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Teraz budeme hlasovať o celom návrhu uznesení. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Tým sme ukončili dnešné hlasovanie. Ďakujem pekne všetkým. That was my mistake. Thank you very much.